Euh, bonjour je vous propose de, commencer notre, séance. Donc, comme vous avez vu il y a, il y a pas mal de choses à, à l'ordre du jour. Takže môžeme začať s našim zasadnutím. Ako vidíte, máme na programe toho veľa. Čo sa týka mobility, možno ešte jedna drobná informácia. Zajtra možno niektorí z nás budú mať problém dostať sa do parlamentu, pretože v Belgicku Zajtra sa uskutoční štrajk vo verejnom sektore a e, štrajk MHD, mestská dopr- hromadná doprava. Čiže začneme 9.30, aby sa dosiahlo kvórum, aby sme mohli hlasovať a aby sme mohli pracovať na jednotlivých bodoch na programe. Možno ešte jedna informácia možno krátky briefing o pokrokoch v triológu, o um, e, smernici o vysielaní pracovníkov. Ďakujem, pán predseda, len som uvažovala, či uh, belgické odbory koordinujú svoje štrajky s našimi hlasovacími schôdzami, alebo je to len náhoda, že zajtra sa uskutoční štrajk čo sa týka smernice o vysielaní zamestnancov. Máme 7. trialóg na programe pre túto stredu a myslím, že vo všeobecnosti môžete, môžeme povedať, že sa zhodujeme, pokiaľ ide o e, kolektívne dohody, pokiaľ ide o otázku e, odmeňovania. Diskutovali sme o e, dávkach a viac menej sme to financovali, finalizovali, ale sú tam asi, je tam asi 5 bodov, e, ktoré sú ešte na stole. Pokiaľ teda, e, komisia je ešte stále rozhodnutá a poprvé trvanie toho vyslania 24 mesiacov plus predlženie na strane parlamentu Takže strana parlamentu je 6, komisia takisto je za 24 mesiacov a plus 4 mesiace je tu otázka e, dopravného sektora, ktorá je dosť relevantná. Myslím si, že aj pre diskusie tu vo výbore neskôr, pretože e, v našom e, stanovisku EMPL hovoríme, že doprava by mala byť súčasťou novej smernice a Rada e, uzavrela ústnu dohodu, čiže to je druhý veľký aspekt, dôležitý aspekt. A tretí je e, dvojitý právny základ. Štvrtá otázka je e, subdodavatelia. A takisto máme otázku transpozície a aplikácie, kde rada namiesto obvyklých dvoch rokov pracuje s troma až 4 rokmi pre transpozíciu a e, aplikáciu že nadobudnutie účinnosti. Čiže sú to veľké veci, ktoré nás ešte delia, takisto musíme ešte finalizovať samozrejme naše diskusie o e, ďalších aspektoch a nezačali sme ešte ani s úvodnými ustanoveniami, čiže ešte stále je veľký záujem zo strany komisie a rady aby sa pracovalo smerom e, s cieľom všeobecnej dohody počas najbližších e, pár týždňov. Čiže ja cítim ten tlak, ktorý sa zvyšuje na mojich ramenách, aby sme dospeli k dobrej vyváženej pozícii medzi troma inštitúciami v Európe. No a viacej e, informácií bude k dispozícii po strede. Ďakujem veľmi pekne, Agnes myslím, že máte ešte dnes zasadnutie um, tieňových spravodajcov a 28. v rade. Takže ešte k tlmočníckému režimu máme všetky jazyky s výnimkou finčiny, bulharčiny a chorvačtiny. Pred, ospravedlňte predsedničku Margitu ktorá príde neskôr, má, je problém s lietadlom. Medzičasom ja budem predsedať schôdzi, než ona príde. Takže začneme s prvým bodom na programe. Správa o kritériách pre kontrolu e, vysielania e, e, vodičov v sektore dopravy. spravodajkenia je pani Martina Dlabajová. Ďakujem veľmi pekne. Pokiaľ, eh, poprvé sa chcem poďakovať všetkým kolegom za množstvo pozmeňovacích návrhov. 367 pozmeňovacích návrhov bolo zaslaných k tomuto stanovisku. Ako vidíte, eh, táto téma vysielania vodičov v obedvetví cestnej dopravy je kľúčová. Vaše všetky príspevky sú eh, veľmi relevantné a dôležité. Ďakujem za ne. Ja som analyzovala všetky pozmeňovacie návrhy a vidím, že je tu niekoľko kreatívnych návrhov, ktoré boli predložené, čiže musíme E, sa, e, musíme sa snažiť aj my byť kreatívni v rámci kompromisov a chcela by som vám vysvetliť svoj prístup k tomuto stanovisku a ako budeme e, postupovať s tieňovými spravodajcovmi. Chceme nájsť logické a technické riešenie a pokúsiť sa nejakým spôsobom ísť nad rámec politických rozdielností, prekonať politické rozdielnosti. Mám pravidla sektoru, ktoré sú uplatniteľné, a ktoré umožňujú pre e, operátorov dopravy, aby sa uplatňovali tieto e, pravidlá, zatiaľ čo sa poskytnú adekvátne sociálne záruky vodičom. Čiže myslím si, že toto je cieľ, na ktorom sa všetci zhodneme a musíme nájsť riešenie, aby sme tam zachovali túto rovnováhu. Ako viete, tu vo výbore Apple, pravidla týkajúce sa e, poskytovateľov služieb sú zo Všeobecnej smernice o vysielaní pracovníkov a ako ste práve počuli od Agnes, táto smernica e, sa potrebuje revízii, my diskutujeme o nových pravidlách, ktoré, bude, ktoré budú zahrňať množstvo nových elementov, než ako súčasná smernica z 96. E, takže revidujeme tam všetko. Čiže aj doložka o doprave bude zapracovaná do všeobecnej smernici, ktorá je všeobecnej smernici. Tu má veľký dopad na lex specialis. To je dôvod, prečo v mojom návrhu stanoviska som vyňala medzinárodnú dopravu a tranzit z rozsahu pôsobnosti smernice. Bolo by nemysliteľné aplikovať nové ustanovenia o vysielaní pracovníkov na e, taký sektor, ako je doprava. Keby mi niekto vysvetlil, ak sa vypočíta presadí a, presadili a kontrolovali takéto pravidlá pre niekoho, kto každých pár hodín e, mení krajinu a už podlieha iným pravidlám, ako napríklad e, povolaný počet e, kabotáží, tak by som si to možno rozmyslela, ale najprv by som chcela vidieť, ako sa to naozaj dá realizovať v praxi. Na druhej strane, čo sa týka problémov, ktoré som naznačila, alebo ktoré naznačili niektoré členské štáty, tak ja som zahrnula kamotáž E, do rozsahu pôsobnosti smernice o vysielaní pracovníkov, keďže toto má skôr taký stabilnejší charakter. E, od počiatočného bodu viacero pozmeňovacích návrhov e, bolo a musíme nájsť spoločné riešenie. Lex specialis je nevyhnutný a potrebujeme vyriešiť otázku, pokiaľ ide o neaplikáciu a vysielania E, čo prebieha už niekoľko rokov v členských štátoch. Čo sa týka toho, čo predložili moji kolegovia a čo sa týka e, prvej výmeny názorov, ktoré sme mali s tieňovými spravodajcami, naozaj si myslím, že musíme nájsť e, spoločný základ a budeme schopní ho nájsť. Navonok musíme preukázať, že ako parlament sme schopní pracovať na realizovateľných riešeniach, ktoré presahujú politické aspekty. Čiže toto je môj všeobecný prístup a teším sa na E, pripomienky kolegov a neskôr vyvodím závery, ak ešte bude e, sa k čomu vyjadriť. Ďakujem pre EPP, pán Hetman. Ďakujem pekne. Poprvé by som vás len pekne chcel si respektíve ospravedlniť Danutu Jazloviecku, našu kolegyňu, má podobný problém ako naša pani predsednička, že lietadlo jej meška a preto sa jej z tohto dôvodu nepodarilo prísť na dnešnú schôdzu, preto ma požiadala, aby som predstavil jej um, stanovisko, ktorú pripravila na dnešné zasadnutie. Vážení kolegovia, sektor dopravy je s osobitným sektorom s vysokou mierom mobility pracovníkov a preto Osobitne práve v tomto sektore potrebujeme také princípy, ktoré budú jasné, transparentné a ľahko kontrolovateľné a vykonateľné. Potrebujeme také princípy, ktoré umožnia správne fungovanie sektoru, ktorý je základom hospodárstva ako aj európskej konkurencieschopnosti. Už mnoho rokov sa venujem otázke delegovania a vidím, že aké je to dôležitá táto téma. Celkové využívanie princípov, ktoré boli pôvodne pripravené pre pracovníkov stacionárne, zodpovedných napríklad v sektore stavebníctva, no nie je možné v prípade dopravy predložené pozmeňujúce návrhy sú veľmi rôzneho charakteru a chýba tu e, ako keby hľadanie jedného, respektíve hľadajú jedno spoločné riešenie preto ja by som chcela, aby sme na chvíľku zabudli na naše politické ambície a v najbližších týždňoch spoločne preskúmame jednotlivé podmenujúce návrhy v prípade medzenej dopravy a kabotáže a veríme, že sa nám podarí navrhnúť také kompromisné riešenie, ako riešiť v týchto prípadoch zásady delegovania. Ďalšia dôležitá otázka je kontrola a výkon záväzných princípov a zásad. Teším sa, že v tejto oblasti sa pri, bolo predložených viac viacero dobrých pozmeňujúcich návrhov. Tu vyzerá, že je tu zhoda v tom, že komisia má pripraviť štandardizovanú verziu dokumentu, pretože toto, čo je, sa navrhuje, spôsobuje veľkú administratívnu záťaž. A my sme e ako EPP za dobrú kontrolu a tiež za dobrú spoluprácu medzi členskými štátmi. Podľa mňa je nevyhnutné vytvoriť elektronický systém podávania colných vyhlásení, alebo e, vyhlásení a volám poslancov, navrhlo aby tento systém vznikol už v rámci existujúceho systému IMI. Je to dobré riešenie, pretože toto umožňuje rýchle registrovanie údajov, ako aj ich aktualizáciu. A verím, že sa nám podarí aj vypracovať spoločný návrh, ktorý sa bude týkať kontroly pracovných zmluv a som presvedčená, že dokumenty musia byť e, e, spravované v sídle spoločnosti, pretože kontrola na ceste nie je možná a veľa pozmeňujúcich návrhov práve aj navrhuje takéto riešenie. Nezabúdajme, že smernica, ktorá sa týka delegovania či posielania pracovníkov, e, obsahuje jasné e, predpí, zákl, princípy, ako má, to ako má to všetko fungovať v rámci využívania systému IMI. A my, keď chceme nájsť dobré riešenie, musíme prejaviť dostatočnú zodpovednosť a otvorenosť a zatiaľ nám však chýba, ne, alebo všetci sme sa zhodli na tom, že je potrebné e, urobiť aktualizáciu smernice a stále prebiehajú aj trialógy a nezabúdajme, že nové princípy budú zatýkať aj transport vlastného sektoru, takže musíme pri, pripraviť nové z, zásoby vysielania pracovníkov a myšľať, že či všetko je uplatniteľné aj na dopravu, pretože viaceré pozmoňujúce návrhy e, vlastne poukazujú na to, že vlastne v sektore dopravy, čo je osobitne mobilným sektorom, bude niekedy ťažké platniť tie princípy, ktoré sa týkajú vysielania pracovníkov na dlhú dobu. No, pokiaľ ide o dopravnú e, firmu, to, to takéto veci by mohli predstavovať eh, veľké alebo administratívne zaťaženie. Takže chcela by som požiadať kolegov, aby venovali aj týmito otázkam, pretože naša úloha, ktorú tu máme, nie je ľahká, vyžaduje si veľkú zodpovednosť aj opatrnosť. Mnohí kolegovia ktorými som sa rozprávala, hovorili o tom, aké sú problémy s, s kránkovými firmami, s, s dopravce, do, dopravnými firmami, ktoré sú len jednoosobové a podobne. Takže, alebo že sú to len živnostníci a podobne. Čiže tu treba nájsť riešenie, ktoré s, bude sa týkať všetkých, všetkých subjektov, aj zamestnancov v dopravnom sektore. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Rine za SAD. Thank you very much. I just would like... Ďakujem pekne. Chcem len pripomenúť ten začiatočný bod. Počiatočný bod. Hovoríme o ľuďoch, hovoríme o ľudských bytostiach, ktoré tvrdopracujú, ktorí tvrdopracujú a tvrdopracujú, keď sedia v prípade tranzitu, v prípade kabotáže a tvrdo pracujú aj v, pokiaľ ide o medzinárodnú dopravu. Čiže vždy ide o pracovné podmienky a bezpečnosť týchto ľudí, ktorí tam sedia. Čiže nebolo by dobre, keby sme teraz hľadali len veľmi úzke kritéria, ktoré by sa ťažko kontrolovali. Povieme v poriadku, máme tu kabotáž tam a tam, lebo vždy, musím sa pozrieť, vždy sa musíme pozrieť na to, ako dlho tí ľudia sedia v tom vozidle, či tam je zabezpečená e, dôstojnosť, o to tam ide, čiže nejde tam len o vnútorný trh a o dopravu a o tú celú veľkú mobilitu toho sektora. Ide o konkrétne tých ľudí, ktorí sedia v tých dopravných prostriedkoch. A to je dôvod, prečo sme tu vo výbore rozhodli, že keď hovoríme o vysielaní, mali by sme hovoriť o všetkých ľuďoch a o ich situácii, situácii, prečo všetci z nich potrebujú ochranu. To je dôvod, prečo sme tu. Čiže v tomto zmysle len chcem odkázať na zasadnutie tierových spravodajcov a chcem sa veľmi pekne poďakovať nášmu spravodajcovi, spravodajkyni pani Dlabajovej, pretože ja mám dojem, že samozrejme všetci tu máme rôzne prístupy z rôznych politických strán a máme rôzne pozadie v našej skupine. A dúfam, že táto, e, v tomto konštruktívnom duchu to bude pokračovať. Ale sú tu kolegovia, ktorí naozaj chcú docieliť kompromis a nie len hovoriť o svojich pozíciách. Čiže veľmi sa teším na pragmatické prístupy, ktoré prídu na budúce, keď sa pokúsime nájsť kompromisy v tejto súvislosti. Jedna vec, ktorá je dôležitá, kompromisy, áno, mali by sme dospieť k tomu, aby všetci, ktorí e, riadia vozidlo, e, teda z toho ťažili, mať na zreteli dvojitý právny základ a nie len hľadať kompromisy, ale vždy mať na zreteli, že by sme mali e, presadzovať a teda e, e, robiť kontroly. Máme kontrolu, smernicu o presadzovaní, ale nejde len o túto smernicu, je to otázka toho samotného vysielania, ktorá musí byť vyriešená. No a <clears throat> pokiaľ, čo sme si tiež uvedomili, tak už teraz v rade sme zachytili, ide tam o to dojednávanie sa o dňoch. Čiže otázka je, či naozaj chránime ľudí, ktorí riadia, ktorí šoferujú, či chránime ich touto diskusiou. Keď dospieme k akémukoľvek riešeniu, malo by to byť to finálne riešenie v tom zmysle, že sa zlepší ochrana týchto vodičov. Ďakujem. Ďakujem. Ja si myslím, že tu nie je zástupca EKR, takže teraz GUE. Ja by som sa chcel ospravedlniť za Patrika, ktorý tu dnes nemohol byť. Naša, poz, naša pozícia k tomuto návrhu, tu by som chcel, tak, chcela takisto poďakovať spravodajkyni za pripomienky, ktoré tu zazneli, ako aj za návrh, ktorý bol predložený. Pokiaľ ide o našu politickú skupinu, Otázka je, ako môžeme zamestnancov chrániť, aj teda, aby im bola zabezpečená riadna mzda a riadne pracovné podmienky. To je východisko všetkých našich pozmeňovacích návrhov. Ako môžeme najlepšie chrániť zamestnancov? Chceli by sme to naformulovať čo najširšie, aby všetky e, medzinárodní prepravcovia tam spadali a mali by sa vytvoriť dobre podmienky ale chceli by sme aj to, aby členské štáty vytvorili viac možností a lepšie možnosti kontroly. Následnej kontroly follow-up. Preto máme dva návrhy. Chceme e, trošku rozšíriť ten rozsah, ale zároveň chceme zabezpečiť, aby množstvo zamestnancov bolo, podliehalo ochrane na základe podmienok vysielania pracovníkov a krajiny e, by mali mať možnosť robiť lepšiu kontrolu, follow-up. Takto môžeme najlepšie chrániť zamestnancov nové pravidlá, ktoré majú byť v platnosti pre vysielanie pracovníkov. To je na to, aby to zlepšilo konkurencieschopnosť, ale má to aj chrániť zamestnancov. Čiže to je logika, z ktorej vychádza táto smernica. Ďakujem pani Renke za zelených, nech sa páči. Ďakujem pán predseda a ďakujem ešte aj Martine za návrh stanoviska Ďakujem aj všetkým ostatným tieňovým spravodajcom. To bol to dobrý začiatočný alebo výhodzí bod na zasadnutí tieňových spravodajcov. A najskôr sa chcem odkázať na niečo, čo sa stalo minulý týždeň. Český eh, šofér, ktorý pracoval pre subdodávateľov Deutsche Post AG v Nemecku, a e, zažaloval, pretože potom, čo bol kontrolovaný, tak zistil, na základe informácií, ktoré dostal, zistil, že mal dostať minimálnu nemeckú mzdu, čo neobdržal. Dostal približne tretinu nemeckej minimálnej mzdy, čiže zažaloval a spojil sa s konfederáciou odborov v Nemecku, e, podal žalobu a nemecký, teda Deutsche Post, rozhodli, že opätovne mu preplatia ten rozdiel e, retrospektívne, pretože mal dostať e, minimálnu mzdu ako vodič e, v Nemecku. Myslím, že tento prípad preukazuje, že bohužiaľ nedošlo e, k súdnemu rozhodnutiu e, a tu, tento prípad poukazuje na to, že všetky strany potrebujú viacej právnej istoty, právnej jasnosti. A keď je tu veľa sivých zón a medzier, ktoré sme nevyjasnili na európskej úrovni, myslím si, že je našou úlohou toto riešiť a presadiť legislatívu, aby tie kontroly boli a aby sa umožnilo že sa to bude uplatňovať priamo v teréne. Opra- úprimne musím povedať, keď sa pozriem na návrh komisie, nezdá sa mi, že by to zlepšovalo e, istotu alebo jasnosť. Myslím, že zo strany malých a stredných podnikov, ako aj zo strany pracovníkov, tak toto vytvára ešte väčší chaos, pretože nie je tam jasné porozumenie a to pravidlo troch dní toto by mohlo pomôcť, e, toto by malo pomôcť malým a stredným podnikom implementovať tie pravidla a vytvoriť lepšiu situáciu pre pracovníkov. Čiže z môjho pohľadu, aby sme mali jasné a presaditeľné, uplatniteľné pravidlá, to je najdôležitejšie v celej tejto diskusii. No a tiež si myslím, a nadviažem na to, čo možno povedali už kolegovia, v súvislosti s tým, čo by mohlo pomôcť malým a stredným podnikom, aby chápali, poznali tie pravidlá a mohli ich aj implementovať. Myslím, že to, o čom diskutujeme teraz, v trialógu o smernici je vytvoriť lepšiu transparentnosť, napríklad na základe jednej e, európskej web stránky. To je veľmi dôležité v, oblasti prepravy, dopravy a myslím si, že toto bude dôležité, keď diskutujeme o tom, čo sa deje priamo na mieste, na, na tých cestách. Myslím, že digitálny e, techograf by oveľa zlepšil situáciu, aby sa to lepšie presadilo. A toto musíme mať na zreteli, keď budeme diskutovať o pravidlách. A jeden posledný bod toto je čosi, eh, na čom sa si zhodneme a teší ma, že aj ďalší kolegovia to spomenuli. Všetky kontrolné opatrenia, ktoré sú potrebné na to, aby sa zabezpečilo, že pravidlá sa budú dodržiavať. Toto všetko musí byť umožnené členským štátom, pretože inak sa nedopracujeme k situácii, kedy tie existujúce pravidlá, existujúca legislatíva sa bude e, uplatňovať a preto si myslíme, že je dôležité jasne povedať, že je tu otvorený zoznam kontrolných opatrení v rámci tej legislatívy. Ďakujem veľmi pekne. Merci. Ďakujem pekne. Neviem, či tu je niekto za FDD. Nie je tomu tak? Tak pán Dominik Marta. Ďakujem pekne, pán predseda. A ďakujem Martina za tvoje, za tvoju správu. Naozaj som vďačný za tvoju pr- prácu. Bolo to naozaj veľa práce. Takisto som ti vďačný aj za to, že si skutočne bola E, veľmi ochotná vypočuť si nás všetkých, e, pretože určite sme za to, aby, my sme boli za to, aby jednoducho bol dopravný sektor vypustený z smernice o vysielanie pracovníkov jednoducho kvôli kabotáži, pretože kabotáž predstavuje nekalú hospodárskú súťaž voči národným dopravcom. Napríklad ja som francúz a môžem povedať, že Francúz by mal mať prednosť a už 18 rokov sme prišli, za 18 rokov prišli 21 tisíc pracovných miest a za 10 rokov jedna tretina e, medzinárodných dopravných spoločností e, zmizla. Takže vlastne toto, aj o tom sú vlastne pozmenujúce návrhy a riešenie je jednoduché, jednoduché je treba e, zakázať kabotáž a podobne ako povedala aj predrečnička nemáme už tento jav troch dní, či piatich dní, či siedmých dní a všetky tie prepočty týchto dní. A v podstate prepravcovia alebo aj vodiči sú v súčasnosti vlastne vykoristovaní. Čiže čo treba urobiť? Jednoducho zakázať kabotáž. A potom možno budú firmy, ktoré budú niečo dodať medzi dvoma bodmi v dvoch členských štátoch EÚ. Máte jedného medzinárodného prepravcu, ktorý urobí túto prácu, dodá dodávku a ak je inteligentný, tak bude sa snažiť vrátiť späť plným nákladom a nie prázdnym autom, tak aby z toho niečo mal. No, priviezol niečo naspäť do, iného člen, do toho iného členského štátu. A ak sa na tomto dokážeme zhodnúť, Martina, tak e, potom by sa nám mohlo podariť nájsť e, jednoduché riešenie tohto problému. A pokiaľ ide o digitálne tachografii, určite toto je veľmi zaujímavá vec, samozrejme. Myslíte si, že je to nevyhnutné, aby sme sa kontrolovali čas alebo tie hodiny oddychu, hodiny jazdy presne kedy, koľko hodín uplynulo od e, krajiny pôvodu a podobne. Tam sú tiež aj určité predpisy, ktoré súvisia s bezpečnosťou e, pri práci. Sú tam predpisy, ktoré sa týkajú e, dobrých životných podmienok zvierat, ak sú prepravované. Takisto sú tu bezpečnostné predpisy cestnej premávky. Čiže je tu vlastne x z vecí, ktoré tu už niečo riešia a tieto sme úplne odignorovali. Samozrejme, že aj vodiči musia byť chránení, sú takisto ľudia ľudskými bytostiami, aj vy ste to povedali, ale čo toto všetko ostatné? E, čo čo e, pokiaľ ide o neho náklad? No a potom je tu takisto otázka cestnej infraštruktúry a využitie cestnej infraštruktúry v členských štátoch, pretože k nehodám dochádza úplne všade, pretože v súčasnosti sú už aj diálnice dosť nákladné, tak si volia iné cesty a vlastne neplatia nič tým krajinám, ktorých cesty využívajú. To je tiež niečo, čo treba vziať do úvahy. A tí low-costoví dopravcovia by tiež mali zúčastniť a tiež by mali prispievať na náklady na infraštruktúru. Pozrite sa napríklad na Švajčiarsko, Napríklad na švajčiarských dielniciach neplatia švajčiari, len v cudzie vozidla. Takže každý, kto ide cez Francúzsko, je to moja krajina, moja krajina, ktorú najlepšou krajinou, podľa mňa by mali všetci platiť eh, za náklady, ktoré súvisia s e, cestami a s infraštruktúrou. Tak to by bolo všetko k mojim pozmeňujúcim, po 29 pozmeňujúcim návrhom. Ďakujem pekne. Teraz pán e, Lavrio, ďakujem pekne. Pán Lavrio, ďakujem pekne, pán predseda pokiaľ ide o tie tri texty, ktoré dnes popoludne skúmame, pretože v podstate to je jedna veľká diskusia o všetkých troch. Predovšetkým by som chcel ďakovať sa všetkým trom eh, pred eh, spravodajcom Martine Dlabajovej, Žoržovej Bachovi a Veronike eh, za Lope Fontane za prácu na týchto právach a aj z, by som vyjadril stanovisko za EPP. Eh, e Žiaľ, ako vo všetkých týchto textoch chýba dostatočná ambícia a nezohľadňuje sa tu situácia na cestách v súčasnosti. Viacerí kolegovia predložili pozmenujúce návrhy a my budeme bojovať eh, za tieto naše pozmenujúce návrhy počas rozpravy. Prvá vec, čo je pre mňa veľmi dôležitá, je, že musíme do rozsahu zahrnúť do rozsahu pôsobnosti nariadenia zahrnúť e, smernice zo, zo 172 z 2009, ktoré sa týkajú ľahkých komerčných vozidiel No a to, čo som ja hovoril aj o cestách, aj v môj záver, keď sa pozriete na správy PRS z februára, tak vozidla v menej ako 3,5 tony predstavujú 80 všetkých vozidel, ktoré sú v dopravnom sektore. Preto si myslím, že je životne dôležité, aby aj tieto vozidla boli zahrnuté do rozsahu pôsobnosti nariadenia, tak aby sa zabezpečila spravodlivá hospodárska súťaž medzi všetkými dopravnými operátormi. A tiež treba povedať, že aj vozidlá do 3,5 tony majú tiež dodržiavať všetky predpisy a požiadavky, ktoré splatia pre vozidlá nad 3,5 tony, ktoré platia už v súčasnosti. Taktiež si myslím, že by mali byť zahrnuté do z, e, nariadenia 561, pokiaľ ide o oddychový čas, e, pretože aj ľahké vozidlá, aj iné menšie vozidlá v podstate tiež sú, majú vysokú vysokú mieru e, zastúpenia v prípade havárií a 50 havárií je z dôsledku e, únavy, takže keď e, tieto vlastne vozidla nerešpektujú legislatívu, ktorá sa týka oddychového času, tým vytvárajú nekalú konkurenciu medzi rôznymi dopravcami z hľadiska objemu, ktorý pre, pre alebo ktorý prepravujú kamióny. Takže Chcel by som teda poďakovať Žožovi Bachovi za jeho prácu, pretože aj na jeho, stanovisko, na jeho správu budeme sa e, dívať a myslím si, že je treba zahrnúť e, ľahké vozidla aj do legislatívy, ktorá sa týka pracovného času a oddych, času oddychu. Ďalej, pokiaľ ide o kabotáž, my sme proti návrhu komisie, malo by to byť obmedzené na jednu operáciu za tri dní, tak aby sme sa vyhli prázdnym cestám a tiež systematickým e, režimom kabotáže e, pretože tu povedie to k zníženiu takého nomadizmu vodičov a tiež prispieje k lepšej hospodárskej súťaži medzi nimi, pričom sa zabezpečí rešpektovanie princípu slobody pohybu. A za EPP by som tiež ešte chcel povedať, že vysielanie pracovníkov by malo platiť pre všetkých e, vodičov od prvého dňa medzinárodnej, keď sú zapojení do medzinárodnej dopravy. A pokiaľ ide o tachografii, to by sme chceli, aby to boli inteligentné tachografy, ktoré by mali byť e, zavedené alebo inštalované do 2023, tak aby sa mohli vykonávať kontroly a digitalizácia by sa mala stať e, bežnou normou a je treba zabezpečiť lepšiu kooperáciu, lepšiu výmenu informácií aj medzi orgánmi a členskými štátmi. E, členské štáty tiež by mali lepšie využívať aj nás nástroje, ktoré sú k dispozícii, ako napríklad úrad pre nedekladovanú prácu. A taktiež e, žiadame, aby všetky kontroly, ktoré sa vykonávajú, aby sa zabraňovalo účasti schránkových firiem alebo vytváranie schránkových firiem, vrátanie práva na, na sídlo tak aby sme mali jasné, čo sa deje v tomto sektore. A chcel by som tiež povedať, že naša delegácia by chcela zabezpečiť spravodlivú e, hospodárskú súťaž medzi jednotlivými dopravcami a tým, že sa bude uplatňovať spravodlivým e, systémovým spôsobom legislatíva vytváranie spoločného vnútorného trhu nemá byť spojené s vytváraním e, problémov pre členské štáty a znižovaním dôvery občanov. Tiež treba vziať do úvahy aj sociálne dôsledky e, tohto všetkého, pretože je treba zabezpečiť dôstojné pracovné podmienky pre pracovníkov dopravného sektora a aj zabezpečiť im dostatočnú bezpečnosť pri výkone svojho povolania. Ďakujem pekne za pozornosť.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 Takže chcel by som poďakať za túto správu, pretože všetkým nás ide o to, aby sme zlepšili situáciu eh, pracovníkov, vodičov, zlepšiť ich pracovné podmienky, aj ich platové podmienky. Toto všetko určite všetci podporujeme a ja to podporujem. Avšak sú tu určité problémy, kde budeme musieť uplatniť určité obmedzenia. Napríklad e, otázka hospodárskej e, súťaže a ktorú aj niektoré iné otázky, ku ktorým sa musíme ešte vrátiť a tiež by bolo dobre, keby sme boli dostatočne odvážni. Ja mám tiež niekoľko pozmenujúcich návrhov, ktoré by som rád vysvetlil. Myslím si, že tá hospodárska súťaž a sloboda poskytovania služieb a obmedzovanie poskytovania týchto služieb, to je nepriateľné. Taktiež sa musíme snažiť znižiť administratívnu záťaž, e, ktorým, ktorej čelia tieto dopravné podniky. E, porovnaní s, alebo oproti francúzskej delegácii, maďarská delegácia je toho názoru, že vodiči sú mobilní e, pracovníci a nie vyslaní pracovníci. Takto by sme mali to vnímať, a aj keď budeme tvoriť reguláciu a predpisy v budúcnosti. Nemali by sme tiež zamieňať e, nelegálne postupy s efektívnymi postupmi Takisto je tu aj otázka sociálneho dumpingu. Parlament ešte stále dnes dokázal zadefinovať, čo konkrétne sociálny dumping predstavuje. Takisto musíme aj bojovať eh, s koncepciou nelegálnej práce. Ak si sa rozhodneme ísť týmto smerom, tak naša práca bude oveľa efektívnejšia. Taktiež by som chcel upremiť vašu pozornosť na niečo, s čím všetci určite môžeme súhlasiť a to sú jednotlivé rôzne právne akty, o ktorých tu teraz diskutujeme. Bolo by dobre, keby sme ich harmonizovali aj z hľadiska toho, kedy vstúpia do platnosti, tak aby ten konečný výsledok nebol chaotický. Ďakujem pekne teraz pán Michiel Tenchen. Hovorí bez mikrofónu. Äh, Schattenberichterstatterin äh, Evelyn Regner für die Ďakujem. Sorry. som sa chcel poďakovať aj steňovej spravodajkyni Evelyn Regnerovej za dobrú spoluprácu. Myslím si, že z tejto diskusie by sme mali vylúčiť e, e, horúce hlavy, pretože ide tu predovšetkým o presadenie spravodlivých minimálnych noriem pre kontroly, tak pre podniky, ako aj pre zamestnávateľov Um, na dopravcom bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzajú. A preto aj v mojom podmenujúcom návrhu, to som aj jasne vlastne vyjadril. Myslím si, že len tak sa nám podarí dosiahnuť dobrý rámec, kde budú zahrnuté aj malé a stredné podniky, môžu prežiť e, dlhodobo na spoločnom európskom trhu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pani Sočová. Thank you very much. Uh, dear colleague, just uh, to... Pani Šojdrová. Ďakujem pekne. Myslím si, že pravidlá by mali byť oveľa transparentnejšie. Preto som toho názoru, že tranzit by nemal byť predmetom uh, smernice o vysielaní pracovníkov a keď väčšina nebude s týmto súhlasiť, mali by sme aspoň určiť iný časový rámec než ten, alebo časové lehoty, ktoré uplatňuje alebo navrhuje Európska komisia pretože tie, ktoré tam sú navrhnuté, sú neproporcionálne v, v, či slobode poskytovania služieb. Myslím si, že tri dní sú priveľa, podľa mňa. Mali by sme sa pokúsiť aj zjednodušiť metódu výpočtu, takže podporujem, ja som aj tiež navrhla niektoré pozmeňujúce návrhy a podporujem tie pozmeňujúce návrhy, ktoré predlžujú alebo rozširujú prach. Myslím si, že 9 dní, ktoré navrhla Danuta Jazloviecka z EPP, to by bolo rozumnejšie a ako alternatívu by som ja navrhla aj prach, ktorý sa vypočítam v hodinách. No to by bolo spravodlivejšie a ľahšie by sa to počítalo. Takisto nesmieme zabúdať aj na administratívnu záťaž dopravných podnikov, preto navrhujem, aby komisia zaviedla online kalkulačku, ktorá by pomohla dopravným podnikom vypočítať e, požiadavky, mzdové požiadavky v každom členskom štáte a táto kalkulačka by mala byť dostupná všetkým firmám zdarma. A myslím si, že musíme zabezpečiť, aby tu bol jasný, aby tu bola teda proporcionálna administratívna záťaž a aby pravidla boli veľmi jasné a transparentné. Ďakujem pekne. Teraz pán Bach, George Bach. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne. Chcel by som tiež eh, vyjadriť veľké ocenenie práce pani spravodajky nie v tejto tak komplikovanej téme. Naozaj sa snaží to veľmi dobre zvládať. Nechcem eh, opakovať to, čo povedali kolegovia, veľmi dobre to tu popísali, vrátanie eh, tých ťažkostí. Eh, dobre sa popísalo tiež, čo tu navzájom súvisí so sebou doba odpočinku, pracovná doba vodičov a tak ďalej. Pre mňa sú veľmi dôležité dva body pre mňa sú vodiči výsilní pracovníci, o tom ja vôbec nepochybujem. Nechcem to teda vyňať spôsobnosti príslušnej smernice. A po druhé, už sa tu viackrát spomenulo, že by to malo byť úplne jasné, zreteľné, e, zrejmé. A nemali by to byť e, naozaj veľmi nejaké komplikované výpočty potrebné na zahrnutie kapota, že e, upozorňuje pani spravodajkňa, tranzit treba vyňať, s tým súhlasím, ale pokiaľ ide o medzinárodnú prepravu, tu sa domnievam, že podniky vytvárajú príliš komplikované modely a ja si myslím, že toto treba zjednodušiť a preto e, by sme tu mali zapojiť aj medzinárodnú prepravu. Ďakujem. E, slovo e, dostáva naspäť pani Dlabajová. Je tam e, veľa tém, ktoré zaznelo. Určite budete mať veľa práce. Ďakujem pekne, pán predseda. Ako ste počuli, názory sa tu naozaj rôznia. Chcela by som poďakovať tieňovým spravodajcom a E, ostatným kolegom. Pred nami je naozaj veľká výzva, ale myslím, že sa nám to podarí. Máme veľa spoločných bodov, vymáhanie, kontroly. E, to je, myslím, dôležité veľmi pre nás všetkých. A e, veľmi si cením, že vy všetci pracujete E, chcete pracovať konštruktívne a všetci chceme byť otvorení. Stále dúfam, že sa nám podarí nájsť riešenie, ktoré by zachádzalo na rámec počítania dní, pretože keby sme sa mali sústrediť iba na to, tak by sme stratili ten celkový e, obraz tohto problému. Niekto z vás potom spomenul na jednej strane ochranu pracovníkov a potom aj voľný e, pohyb pracovníkov. Ja musím povedať jasne, že mne to ide o nájdenie rovnováhy. Nikdy z mojich úst nebudete počuť buď jedno, alebo druhé. Naozaj mi ide o nájdenie rovnováhy, pretože to je to, čo v tomto prípade potrebujeme. Takže prosím tí kolegovia, ktorí spomenuli iba ochranu pracovníkov, začnite myslieť aj na vyváženosť s voľným pohybom pracovníkov, pretože toto tu potrebujeme. Naozaj tu potrebujeme konkrétne, zjednodušené pravidlá vymáhania. Naozaj to podporujem, pretože e, musíme sa vyhnúť situáciám, kedy tu budeme mať len také svojvoľné e, kontroly. E, pokiaľ ide o tento prípad e, českého vodiča, máme viac než tisíc e, e, vodičov, ktorí chcú vlastne zažalovať nemecké e, firmy. Myslím, že tie sa naozaj potešia tomu. Nie, to nie je o minimálnej mzde, je to o rôznych systémoch e, príjmov, ako ľudia sú platení v rôznych e, krajinách a je to o platení aj dieda prídavkov a firma, ktorá zamestnávala tohto českého vodiča, bola Rakúska a e, vlastne až keď bol e, vlastne prepustený v Rakúsku, tak dostal tú radu obratiť sa e, vlastne na nemecké odbory, takže je to naozaj komplikované a treba sa naozaj snažiť, aby sme zjednodušili pravidlá aby tu bola jasnosť. Musíme ďalej diskutovať s tieňovými spravodajcami. E, ja si rada vypočujem čo najväčší e, počet tieňových spravodajcov. Ja viem, že je to ťažké po hlasovaní na minipléne, ale e, dúfam, že sa stretneme v hojnom počte a budeme veľmi konštruktívni a ja tieňovým spravodajcom ponúknem viacero návrhov, ktoré by mohli zohľadňovať vaše požiadavky, takže prosím, verte mi, dobre ma poznáte, viete, kde bolo moje východisko a aká konštruktívna, pragmatická by som chcela byť. Takže pomôžte mi, prosím. Ďakujem. Ďakujem. Hlasovať sa bude 27. alebo 28. marca. 24. mája e, sa potom bude e, e, hlasovať na výbore. Ďalší bod mobilita. Ide teraz o maximálnu e, maxi, doby oddychu. E, pokiaľ ide o vodičov. Slovo dostáva pán spravodajca eh, George Bach. Ďakujem pekne, chcem poďakovať eh, kolegom, ktorí predostreli pozmeňovacie návrhy a zasadzujú sa za zlepšenie eh, oblasti dopravu a teda lepšie podmienky pre vodičov, aj pre bezpečnosť cestnej dopravy. To všetko navzájom spolu súvisí a ja sa tiež e, teším tomu, že sme mali dve zasadnutia tieňových spravodajcov, že kolegovia so mnou zdieľajú e, ten náhľad, že e, v prípade chýbajúcej kooperácie medzi členskými štátmi tu máme vlastne problém. A ja chápem, že sa to tu teraz snažia kolegovia vyšiť príležitosť a žiadať väčšiu flexibilitu. Napriek tomu som toho názoru, že aktuálne pravidlá vo všeobecnosti sú uznané všetkými e, zainteresovanými stranami. E, firmy poznajú pravidlá, prispôsobili sa im. V posledných rokoch som vlastne veľmi e, zriedka, kedy počul požiadavky, pokiaľ je o nové normy týkajúce sa času odpočinku a prestavok. Som ochotný pristúpiť ku kompromisom ako spravodajca. Chcem vypracovať návrhy, ktoré by všetky strany alebo aspoň väčšina stran mohla, mohla akceptovať. A výbor pre dopravu, teda dostane naše stanovisko. Chcel by som zdôrazniť pár bodov. Bod, ktorý spomenuli kolegovia, referenčná doba 4 týždňoch, kedy e, môžu vodiči e, odpracovať 180 hodín. To je pre mňa červená línia, to pre mňa nie je akceptovateľné. Toto by zhoršilo pracovné podmienky vodičov a, ako som povedal, e, zhoršilo aj cestnú bezpečnosť v posledných rokoch e, kolega Žerom Labriu na to poukázal, sa vyvinul e, e, model využívania menších užitkových vozidiel a tento objem sa značne zvýšil a ja si myslím, že je nutné, aby sme teda tieto vložili do rozsahu pôsobnosti týchto úprav E, to, ako jednotlivé postupy týkajúce tachografu, ako sa to má diať, o tom ešte môžeme e, diskutovať. A pokiaľ ide o e, e ten tzv. kabinban, viem, že tu nie je dostatok zabezpečených párskovisk a ubytovacích možností, ale myslím si, že s rozumnou realizačnou rehotou, lehotou sa budeme môcť dostať ďalej. Ja som tiež stieňovým spravodajcom e, v prípade e, európskej e, známky a bol by som za to, aby financie z tejto práve tiekli do zabezpečenia takejto infraštruktúry, zabezpečenia parkovisk, ubytovacích možností. Je to komplikovaná téma téma odpočinkov, e, ciest domov alebo na nejaké miesto, ktoré si zvolia vodiči. O tom sme už diskutovali, čo e, máme chápať ako takéto súkromné e, miesto. Myslím, že tu potrebujeme veľmi jasné definície, čo najjasnejšie, pretože nejasné pravidlá sú hlavnou kritikou toho aktuálneho nariadenia, ktoré je v platnosti. Našim hlavným cieľom je tento život e, nomád, vodičov nomádov e, skoncovať s ním. Ja si myslím, že túto zohrávajú úlohu aj e, firmy. Časové plány sa vytvárajú veľmi s veľkým časovým odstupom a malo by byť teda možné tieto cesty zrealizovať tak, aby bolo možné pravidelne sa vrácať do e, miesta pôsobiska vodiča bez toho, aby to negatívne ovplyvnilo e, firmy. Našim cieľom by malo byť e, zvýšiť, zatraktívniť tento sektor, aby sme vyriešili nedostatok vodičov a potom, pokiaľ ide o inteligentné tachografy, lehoty, ktoré sa e, tu navrhujú, pre mňa nie sú akceptovateľné. 15 rokov to je naozaj smiešné. Musíme úplne určite skrúť, skrátiť tento čas, e, pričom samozrejme vieme, že inštalácia a dodatočné dobudovanie je e, náročné a spôsobuje náklady ale e, potrebujeme e, tu e, priateľné, priateľnú lehotu. Máme tam zatiaľ roky 2021 až 2023. To je pre mňa zmysluplné. dátum 2034 pritom je pre mňa úplne neakceptovateľný. Takže ďakujem ešte raz kolegom, ktorí sa podielali na doterajšej práci a teším sa na našu ďalšiu spoluprácu. Ďakujem. Za SND pán Kristensen. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som poďakovať eh, spravodajcovi a tenými spravodajcom za eh, spoluprácu. Máme zodpovednosť nájsť riešenia medzi tými veľmi odlišnými pozíciami, ktoré tu existujú. Ja by som chcel zdôrazniť eh, moje hlavné priority Súhlasím so spravodajcom, že referenčné obdobie pre výpočet e, e, času oddychu by mal e, ostať na úrovni dvoch týždňov. Rozšírenie tohto obdobia by malo negatívny dopad pre vodičov aj pre cestnú bezpečnosť. Musíme zabezpečiť, aby svoj týždenný oddych vodiči mohli traviť doma alebo v e, decentnom e, ubytovacom zahraničí, ktoré, za dne, ktoré by im navrhol e, zamestnávateľ. Vodiči by mali mať možnosť vrátiť sa domov k svojim rodičom aspoň raz za tri týždne. Tiež E, treba sa do, pridržiavať pravidiel v prípade medzinárodnej e, dopravy. Momentálne sú tu medzery, ktoré musíme e, zaplniť, vyriešiť. A pokiaľ ide o inteligentný tachograf, tu musíme dospieť čo najrychlejšie k dohode. To je kľúč pre vymáhanie pravidiel, ktoré momentálne navrhujeme a tiež sa teším na pokračovanie našej dobrej spolupráce. Ďakujem. Ďakujem pekne pani Dlabajová eh, za ALDE. Nie je tu nikto za EKR totiž. Ďakujem pekne. Pán predseda, ja eh, spolupracujem na všetkých troch témach a eh, trošku obdivujem kolegov, ktorí sa zaoberajú iba jednou z nich, pretože oni sú navzájom tak prepojené úzko, že je ťažké sa sústrediť na jednu tému Ehm, ja sa snažím ich vnímať v celku. Ďakujem veľmi pekne pánovi Bachovi za zorganizovanie e, stretnutia nových spravodajcov minulý týždeň. Bolo veľmi užitočné, budem mať ďalšie v priebehu nasledujúcich dní. Ďakujem za prvé návrhy kompromisov. Myslím, že e, toho musíme ešte veľa prediskutovať. Je veľa e, vecí na e, programe, ktoré musíme prediskutovať. Musíme sa zaoberať návrhmi kompromisov, aby sme zabezpečili, že pravidlá, ktoré príjmeme, budú mať pozitívny dopad, že zlepšia pracovné podmienky vodičov, ale zároveň život firiem neznemožnia Takže ja sa obávam do, dosť restriktívneho návrhu kompromisu, pokiaľ ide o týždenné eh, odpočinkové časy, kompromis 15 je tam naozaj nedostatok bezpečných e, parkovacích zariadení a takisto aj ubytovacích zariadení blízko e, diálnic v Európe. Neviem, či by sa e, toto reštriktívne pravidlo dalo zrealizovať v praxi, aj keď by to možno znielo ako naozaj heroický počin a umožniť vodičom aby vlastne spali v Eh, prenocovávali v lepších podmienkach, ale obávam sa, že v praxi to nebude realizovateľné. A zdieľam obavy mm, pána správodajcu, pokiaľ ide o vozidla menšie než 4,5 tony. Bolo by dobré, keby sme mali k dispozícii nejaké údaje, E, dôkazy, e, ktoré by e, vlastne boli za zmenu v tejto oblasti, za ich zahrnutie do pôsobnosti návrhu. A potom sme diskutovali našich, našich tieňových, ne, nediskutovali sme na ďalš, o ďalších témach na našich stretnutiach, to sa bude diať, myslím, v budúcnosti a mali by sme sa zaoberať aj o možnosti pre firmy a vodičov, aby mali možnosť, aby mali možnosť tiež e, mať e, slovo, pokryť o ich pracovné e, podmienky. Musíme zohľadniť totiž situácie, kde v periférnych oblastiach začínajú svoju prácu vodiči. Má to vplyv na e, také otázky ako e, časy, kedy e, sú zápchy a podobne. E, a um, takisto ide aj otázku, kedy sa má vodič vrátiť domov alebo na nejaké iné miesto, ktoré si e, zvolil. Niektorí kolegovia navrhujú, aby takéto e, cesty preplácala firma. To by som chcela pripomenúť, že otázky platu e, upravuje smernica o vyselení pracovníkov, takže by sme sa mali vyhnúť tomu, aby sme e, tieto otázky spomínali v tomto návrhu. E, ale teším sa veľmi na našu spoluprácu v nasledujúcich dňoch a týždňoch a budem sa snažiť byť čo najpragmatickejšia a najkonštruktívnejšia v priebehu našej práce. Ďakujem pekne. Ďakujem pani López Bermecho za GUE. Ďakujem pekne, pán predseda. Na úvod by som chcela pánovi spravodajcovi poďakovať za jeho úsilie aj snahu dosiahnuť kompromis, ktorý by zlepšil podmienky vodičov. Je to dôležité už aj kvôli vplyvu, aký to má na bezpečnosť cestnej dopravy, Stredobodom e, nášho konania by mali byť záujmy pracujúcich. Oni sú to tí, ktorí spia v kamionoch, musia sa vrácať domov po tom, čo prejdú cez celú Európu. Na toto by sme sa mali sústrediť. Hodnotím to teda tak, že súhlasíme so e, zachovaním pravidel pre týždňový odpočinok, tak ako sú teraz, a snažíme sa vylepšiť podmienky pre parkovanie a odpočinok je dôležité teda, aby to bol podnikateľ, ktorý bude hradiť návrat tohto pracovne, pracujúceho. Ale nezabúdajme na to, ktorý je hlavný problém tohto textu. Pokiaľ ide o odpočinok, tým je práve plnenie práve tohto pravidla. Ja si myslím, že práve tento inteligentný tachograf by sa mal zaviesť eh, čo najskôr. Nemali by sme prekročiť rok 2021, tak to by mali byť čo najrychlejšie vybavené všetky kamiony, aby bolo možné vykonávať kontroly. Ďalšia vec, ktorú by som chcela zdôrazniť, to je, ako vnímame potrebu vyhnúť sa výnimkám. Keď máme na mysli súkromné vozidlá, tu je E, tu vnímame, že vodiči nie sú pokrytí, je tu e, určité právne vzduchoprázdno. A tak je to aj v prípade neobchodných vozidiel. Vodič, ktorý e, šoferuje kamión a nezávislé náklady by mal byť chránený týmto textom. V každom prípade je to vodič a preto je potrebné konsolidovať aj tento postoj. Viem, že v budúcich dňoch nás čaká veľa práce a opakujem, teda som ochotná spolupracovať, aby sme dosiahli tých kompromisov, ktoré by išli tým správnym smerom. Merci beaucoup, monsieur le président, euh, mes chers collègues. Chers... Ďakujem, pán predseda, drahí kolegovia, milý Žorž. V prvom rade chcem sa vám poďakovať vašej vynikajúcej správe, ktorá je kompletná. No a prejavuje sa to aj e, v nízkom, na nízkom počte e, pozmeňovacích návrhov, ktoré predložili zelení e, k vašemu stanovisku. Ako aj vy, aj ja som proti rozšíreniu referenčného obdobia, tak ako to navrhla komisia, čo má negatívne dopady na pracovné podmienky Mm, pracovníkov v cestnej doprave. To môžem povedať ako predseda e, dopravného e, výboru. Aj bezpečnosť dopravnej premávky je tým ohrozená. Som e, na tom rovnako ako vy. Teda pokiaľ ide o najnovšie rozhodnutie Európskeho súdneho dvora, že bežná pracovná doba sa predlží, to neprichádza do úvahy. aby Náš výbor e, konal v rozpore s rozhodnutím Európskeho súdneho dvora. Keby sme tak urobili, tak okamžite všetky rozhodnutia Európskeho súdneho dvora by mohli byť napadnuté. Samozrejme, my sme povinní rešpektovať stanovisko Európskeho súdneho dvora, ktoré je veľmi jasné. S potešením som skonštatoval, že moje pozmeňovacie návrhy Eh, ohľadom Európskej pracovnej agentúry boli zapracované v rámci kompromisných pozmeňovacích návrhov. Všetci vieme, čo v európskej legislatíve neprebieha veľmi dobre, to je transpozícia, ale predovšetkým kontroly. Čiže európsky projekt, eh, to je, eh, teda to, čo, to, ten jed, ktorý ničí európsky um, projekt je sociálny dumping. Mali by sme o tom diskutovať každý rok, o všetkom, čo sa neurobilo, kým sa neupraví otázka kontrol. Európska agentúra je skutočný, má skutočný pákový efekt. Európska agentúra, ktorej, úlohou, ktorej úlohy by spočívali predovšetkým eh, v implementácii a kontrole európskej legislatívy eh, v cestnej doprave. To by bol skutočný signál tom zmysle, že nie len, ktorí očakávajú, signál, ktorý očakávajú nielen vodiči, ale aj európsky občania. Poprosím vás, aby ste dôkladne preskúmali tieto pozmeňovacie návrhy. Komisia by mala e, predložiť Európskemu parlamentu e, uznesenie o vytvorení takejto agentúry. Túto príležitosť musíme rozhodne využiť, aby sme vysvetlili, že táto otázka sa musí brať vážne zo strany Eh, výboru pre dopravu, ako aj výboru pre zamestnanosť. Ďalší dôvod, teda, alebo ďalší základný pilier, ktorý je dôležitý, je úspešné, eh, úspešná transpozícia tejto smernice. Otázka um, inteligentných tachometrov. Môžeme diskutovať o otázke uh, implementácie. Ja som navrhol ako lehotu rok 2020, ale rozhodne by sme mali byť oveľa ambicioznejší než je v texte komisie. Nemali by sme čakať do roku 2034, dovtedy sociálny dumping e, sa bude ešte ďalej rozširovať. Mali by sme byť ambiciozni, mali by sme vyslať jasné, posl- jasné posolstvo svetu touto správou a jasne ukázať, že e, všetky kategórie zamestnancov sú si rovné, nemôžu byť navzájom v konkurencii. Zdravotné podmienky, bezpečnostné podmienky, tie sú najdôležitejšie. Všetci pre všetkých európskych zamestnancov, najmä eh, v sektore dopravy. Ďakujem, hovorí predseda za FTE, tu nie NIK, NF, pán Martin. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, pán predseda, ďakujem, pán spravodajca. Sme pomerne spokojní s touto správou. Predložili sme len 13 pozmeňovacích návrhov. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste náš návrh a k ľahkým užitkovým vozidlám zohľadnili. Už e, to tu zaznelo. Pretože sa tu obchádza legislatíva. 200 km je zmysluplnejšie ako 100 km. Ďakujem za to, že ste to zamietli. Teda pokiaľ ide o pravidla o odpočinku, ktoré navrhla komisia, by sa zhoršili s tými 4 týždňami. Našimi pozmeňovacími návrhmi by sme chceli zájsť oveľa ďalej než je v návrhu o status quo. Každý vodič aspoň raz za týždeň mohol mať možnosť vrátiť sa domov a nie raz za mesiac, ako to navrhuje komisia, aby si odpočinul. Akákoľvek zredukovaná doba odpočinku sa musí udiať pred, kon, musí byť kompenzovaná pred koncom toho následného týždňa. Budem stručný, pretože veľmi dobre, odviedli ste veľmi dobrú prácu. Ďakujem. Köszönöm szépen a szót. Ďalší rečník, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. A ja som toho názoru, že tieto tri dokumenty by sa mali riešiť spolu. Nebudem už opakovať, čo som povedala. K prvému dokumentu, čo sa týka sociálneho dumpingu, aj tu platí môj názor, Kolegovia predo mnou už odkázali na sociálny dumping, ale je nevyhnutné zdôrazniť, že to nemôžeme miešať e, s nenahlásenými pracovníkmi, zamestnancami, predovšetkým pokiaľ ide o sektor dopravy. Mojimi pozmeňovacími návrhmi som chcela prispieť k tomu, aby ten text sa ešte vylepšil. Myslím si, že je dosť dôležité aby sme ešte raz prehodnotili eh, tie týždenné doby odpočinku. Systém bude flexibilný iba vtedy, ak okrem eh, dôb odpočinku ešte prehodnotíme aj tú dobu vlastne práce, eh, prepravy, čiže tie podmienky jedného aj druhého treba riešiť spoločne 45 hodín týždenne ako odpočinok a kompenzácia tohto, tam sa nezohľadňuje, že na európskych cestách neexistujú e, e, chránené parkoviská, respektíve možnosti e, prenocovania, teda dôstojné, dôstojná možnosť prenocovania, kde sa môžu osprchovať a tak ďalej. Ja som sa opýtala zástupcu Európskeho združenia prepravcov, ktorý mi povedal, že v Nemecku je pre prepravcov existuje 352 parkovisk a z toho len 13 je takých, ktoré sú um, strážené, respektíve kde je možnosť uh, ubytovania alebo osprchovania Pri predchádzajúcich diskusiách som spomenula, že v Maďarsku poisťovne nebudú ochotné poistiť vozidlá v prípade, že vodič sa nenachádza v tom vozidle. To znamená, že je možné poistiť len vozidlá, ktoré sa nachádzajú na takomto stráženom parkovisku. A tu by sme rozhodne mali nájsť riešenie. Ďakujem. Ďakujem. Teraz má slovo pán spravodajca George Bach. Ďakujem veľmi stručne, ďakujem kolegom za pripomienky, za podnety. Ďalší bod, ktorý chcem zdôrazniť. Kolegyňa Martina právom E, poukázala na štatistiky a na chýbajúce údaje, teda ako tá doprava, e, ako sa vyvíja doprava s ľahkými užitkovými vozidlami. Ale keď je to momentálne 1 alebo 2 alebo 3 tak to nevypovedá nič, ale ja si myslím, že našou úlohou teda keď sme zodpovední politici, tak našou úlohou by malo byť aj niečo regulovať e, teda v predstihu, čiže anticipovať. Nemôžeme len následne niečo robiť, keď už teda všetko je upravené, tak potom robiť legislatívu. Musíme sa pozrieť, ako tento model, ktorý je pre mňa veľmi pochybný, teda tak pre zamestnancov, ako aj pre bezpečnosť dopravy, ako sa to bude vyvíjať, Jednoducho, mali by sme už urobiť uh, už teraz nejaké riešenie. Ďalší bod, ktorý chcem zdôrazniť je, No to sú tie parkoviská. Ja si myslím, že nielen v tejto správe, ale vlastne Mali by sme vyčerpať všetky dostupné možnosti, aby sme mohli vyvíjať posilnený nátlak na to, aby vznikli chránené parkoviská. Je mi jasné, že sa to nemôže udiať od, z, zo dňa na deň, no ale máme veľa možností aj e, v jednotlivých správach a môžeme teda ovplyvňovať členské štáty. Pre mňa teda nemožno ešte od vodiča očakávať, aby počas nočnej doby odpočinku kontroloval e, náklad so všetkým, čo s tým súvisí. To je naozaj nehoráznosť predstavme si, že my, keby už skončil náš, naš, naša pracovná doba, ešte by sme mali robiť nejaké e, kontrolné činnosti a myslím si, že toto naozaj od tých poisťovní, ale aj od jednotlivých podnikateľov je naozaj trochu moc. Ďakujem. Ďakujem. K programu. 26. a 27. marca sa stretne tento výbor. Uvidíme, kedy sa tá správa dostane na plenárku. Ja navrhujem, aby sme v rámci trilógie e, tejto oblasti prešli na bod 6. Zmena nariadenia 1071 a 1072 s cieľom prispôsobiť ich vývoju v odvetví pani Lob Fontané. Ďakujem, pán predseda. Ide o návrh stanoviska, ktoré e, sa opiera o určité problémy. Bolo e, viacero pozmeňovacích návrhov, je tam veľa vnútorných rozporov. Prvé vypracovanie kompromisov sa uskutoční dnes s tieňovými spravodajcami. Zajtra je oficiálne zasadnutie s tieňovými spravodajcami, spravodajcami pretože už sme sa prvýkrát skontaktovali, nadviazali sme pri kontakty. Je jasné, že tá úloha je veľmi zložitá. Sú tu pozmeňovacie návrhy, ktoré sú rozporuplné, ale ja som optimistka a vychádzam z toho, že všetci chceme kompromis. Takže sa nám určite podarí sa aj dopracovať ku kompromisu. A vo svojom úvode sa budem koncentrovať na tie najproblematickejšie body, ktoré sa týkajú pozmeňovacích návrhov, pokiaľ je o ľahké vozidlá. Vozidlá s hmotnosťou menej ako 3,5 tony sú vylúčené z nariadenia 1071. Ja súhlasím s tým, že kolegovia sú znepokojení e, tých, e, tými e, fiktívnymi samostatne zárobkovo činnými osobami. Čiže musíme proti tomuto postupovať, ale nesmieme vytvárať príliš veľké administratívne záťaže, zábrany, ktoré budú brániť zamestnancom prejsť na trh práce. Sú podniky, ktoré by mali vykonávať len národnú do, vnútroštátnu dopravu, ktoré by mali byť vylúčené. E, je tu pozmeňovací návrh 32 Žorča Vacha, s ktorým súhlasím. Platnosť pre vozidlá medzi dvoma a pol tonami. Toto môžem podporiť. Pokiaľ ide o ekonomické kritéria, ktoré musia byť splnené, myslím si, že nemožno stanoviť tie isté kritériá pre e, e, ťažké užitkové vozidlá, pretože inak to bude mať negatívne dopady na zamestnanosť a dobré fungovanie vnútorného trhu. To by bol prvý konfliktný bod. Dodatočné kritéria členských štátov, aby niekto mohol vykonávať povolanie špeditéra. Je tu viacero pozmeňovacích návrhov všetkých skupín, ktoré žiadali o to, aby odsek 2 článku 3 nariadenia z roku 71 bol ponechaný e, v aktuálnej forme, aby členské štáty mohli e, ponechať tie dodatočné podmienky. S tým úplne súhlasím. Ďalší bod, e, sloboda usadenia, to je jedna z hlavných podmienok vnútorného trhu a musí to byť rešpektované. Z toho dôvodu je dôležité, aby to bolo zaručené a E, takisto treba vytvoriť podmienky, tým, sa, tým možno bojovať e, ilegálne postupy, ktoré predstavujú závažný problém kritéria. Na preskúmanie, či boli splnené podmienky, predpisy, ktoré sa tu navrhujú, sa týkajú inej skupiny zamestnancov, zamestnávateľov, ale mohli by sme zvážiť že by sme tam zahrnuli ustanovenia o kabotáži, keďže ich neplnenie, najmä zo strany schránkových firiem, vedú k skresľovaniu, alebo by mohli viesť k skreslovaniu hospodárskej súťaže. Čiže mm, konkrétne kabotáž. Podľa môjho názoru toto je ten najspornejší bod. Sú tu veľmi e, rozporúplné názory. Kapitola 3 nariadenia z roku 72 je dôležitá. Niektorí chcú počet operácií a počet pracovných dní znížiť, iní to chcú zvýšiť. Pokiaľ ide o kabotáž, tu je dôležité, aby prázdne e, cesty e, týchto nákladných vozidiel, aby sa tomu vyhlo, aby sa e, teda to musí byť postačujúci počet dní, aby to bolo realizovateľné aby sa, aby sa umožnilo usadiť sa v konkrétnom členskom štáte. Toto musí byť zaručené. Návrat do e, krajiny trvalého bydliska. To znamená, že sa zvýši počet kontrol. Pokiaľ ide o e, implementáciu smernice o zamestnancov v kabotáži. Ja som bol od začiatku proti. Neviem, či by bolo lepšie, keby sa táto téma riešila v rámci Lex Specialis, pokiaľ ide o túto tému, som otvorený, pretože je dôležité dopracovať sa textu, e, ktorý získa väčšinovú podporu e, vo výbore. A ako som už povedal, zajtra máme prvé zasadnutie tieňových spravodajcov. Nech sa páči pán Simons, ST. Ďakujem, pán predseda. A ďakujem všetkým kolegom, za prácu na, tejto téme. Ako už tu zaznelo, ako všetci povedali, je tu široké spektrum názorov. Myslím, pokiaľ ide, že pokiaľ ide o kabotáž, je tu 15 rozličných modelov navrhnutých v jednotlivých pozmeňovacích návrhov, ktoré boli doteraz predložené, ktoré tu nejde len o 15 rozličných návrhov, ale zahraňajú e, široké spektrum možných pohľadov na túto problematiku. Nepoviem toho príliš veľa dnes, pretože v predstihu nášho zasadnutia tieňových spravodajcov zajtra toho nie je toľko, čo by dnes tu malo zaznieť. Ako už aj moja kolegyňa tiež toho nepovedala veľa. Takže musíme teda e, diskutovať, rokovať, pretože je tu toľko návrhov. Všetci len hovoríme o tom, aké je to zložité, takže mohli by sme rovno začať rokovať, ale veľmi rýchlo. Len chcem poznamenať, ešte sme nevideli kompromisné návrhy, práve sme ich dostali, ešte sme si ich nepreštudovali. To je všetko na zajtra. Vždy stojí za zmienku, keď hovoríme o tretine týchto štyroch. Toto je jeden z tých troch. Toto nie je zdieľaná kompetencia Trans-Ample. Toto je e, spis TRAN výboru a myslím, že musíme byť realistickí e, vzhľadom na to, čo môže dosiahnuť Ample. Čiže e, vedúcu rolu majú kolegovia strán na rozdiel od kabotáže, ja som urobil pozmeňovacie návrhy, ponechať pôvodnú definíciu kabotáže a dostupná, e, obmedzená dostupnosť pre určité operácia 48 hodín pre medzinárodnú dopravu, čo je línia, e, ktorú e, zastával spravodajca SD v TRAN, a ako som povedal, je tu široké spektrum rozličných návrh od kolegov, návrhov od kolegov. Pokiaľ ide o prístup, ehm, mali by byť zahrnuté ľahké vozidla. Všetky štyri z kritérií ehm, by sa mali uplatňovať na ľahké vozidla. A z pozmeňovacích návrhov, ktoré boli predložené, je jasné, že nie sme sami s týmto stanoviskom. Čo sa týka usadenia, toto je oblasť, na ktorej, e, ktorej sa nebudeme venovať toľko času zajtra. Nie je mi jasné, či e, teda dať kabotáž na zoznam porušení, či sa v tomto zhodujeme, ale alebo či sa líšia naše stanoviska, ale my sme predložili pozmeňovacie návrhy, ktoré navrhujú so, sociálny um, garančný fond. Všimol som si, že kolegovia predložili návrhy pre rôzne trvania tej, e, do toho obdobia cooling off v súvislosti s kabotážou. O tom všetkom budeme ale diskutovať zajtra. Niekoľko rýchlych otázok. E, takže požiadam o objasnenie spravodajca, ktorý povedal, že pozmeňovacie návrhy, ktoré navrhujú doslova ten text, teda odkazujú na text komisie, ktorý bol vypustený Ide o národné ekonomické registre, ktoré by mali zostať súčasťou tohto. To je taký zvláštny pozmeňovací návrh. Nepochopil som to vyškrtnutie. Samozrejme, Chceme sa zbaviť e, zbytočnej byrokracie, ale nebolo jasné, čo bolo na tomto e, e, nadbytočné. Je to taká štandardná záležitosť. Ďalšia vec, neviem, či to stojí na zazmienku, ale možno, že nie. Tie reči o Lex Specialis, ktoré tu zazneli naposledy, dlho, dlho sa o tom diskutovalo. Ja som počúval, ale nie, my, nie, nie som si istý, či som to pochopil. Teda, či som presne pochopil, čo ste tým mysleli. A um, our rapporteur... A náš spravodajca sa chopil vášho návrhu a e, jeden z vás alebo obaja bolo by dobre, keby sa vysvetlilo, aké sú teda dôsledky takéhoto prístupu. Potom by sme možno, že ľahšie pochopili problémy. Ale ja to takto, ja by som týmto skončil, aby som vám takto chcel poďakovať. Ďakujem pekne teraz pani Stevens za ECR. Hartelijk bedankt, voorzitter. Collega's. Ďakujem pekne, pán predseda kolegovia, ja plne súhlasím so spravodajcom. Boj proti nelegálnym e, spoločnostiam, osobitne schránkovým firmám. E, sloboda pohybu a sloboda e, mať možnosť mobility sídla sú základné atribúty EÚ, ale nemôžeme akceptovať nelegálne operácie kde firmy majú sídlo v krajine alebo v inej krajine, než majú hlavnú svoju podnikateľskú činnosť. Takže treba sa na to dívať naozaj komplexne a dívať sa na všetky prvky. Určite treba zabezpečiť aj lepšiu kontrolu a lepšiu spoluprácu medzi členskými štátmi. Všetky tieto faktory sú mimoriadne dôležité. Takisto musíme zavrieť akékoľvek biele miesta a takýmto sa vyhnúť a tiež e, zabezpečiť to, aby kabotáž splňala požiadavky e, ekonomickej efektívnosti. Nemôže to byť len nejaká výhovorka na obchádzanie existujúceho pracovného práva v hostiteľskej krajiny. A ja nie som za tú navrhovanú liberalizáciu pretože toto by mohlo potom otvoriť dvere e, nekalej konkurencii hospodárskej súťaži. Tiež nie som ani celkom za lehotu 3 dní, pretože je treba, aby sa veci ľahko dokázali prijímať. A budem no, spolupracovať so spravodajcom aj s tými spravodajcami, aby sa nám podarilo dosiahnuť vyváženú kompromis. Teraz e, Pani Dlabajová, už e, s tým neprekvapením, že som to opäť ja. Ďakujem pekne za, stret, za správu a teším sa na stretnutie s tými spravodajcov, ktoré máme zajtra. Ak som dobre rozumela vašej otázke, pána Simon. Ja som dokonca už sa mi snívalo včera v noci o vodičoch kamionov, tak už vidíte, ako som sa už, ako to ma už celú ovláda. Pokiaľ ide o ten lex specialis, my sa v tomto ovládame na smernicu o vysielaní pracovníkov z roku 1996, ale táto smernica je teraz revidovaná. A my sme v situácii trialogov, čiže vlastne nikto nevie presne, na čo sa odvolávame, keď sa to momentálne prepracováva. Takže je treba byť veľmi opatrný. A to, čo som povedala predtým v rámci mojej správy, že aj tá transportná e, klauzula, ktorú chceme zahrnúť do všeobecnej smernice, to bude mať veľký vplyv na lex specialis. Takže ja som chcela len pripomenúť, že to nesmieme zabúdať na to, že tieto veci sú úplne prepojené. Lebo Najprv eh, musíme vidieť, ako bude vyzerať tá materská smernica v prípade lex specialis, pretože niekedy hovoríme o pravidlách, na ktoré sa odvolávame, ale to sú, sme, eh, sú, sú pravidlá z roku 96, ktoré sa teraz prepracovávajú a možno, že kolegovia z TRAN, výboru TRAN nevedia, o čom my budeme diskutovať na našich eh, trialógoch a niektoré z našich návrhov možno potom budú nepriateľné pre e, ich diskusiu a pre dopravný sektor. Takže preto stále opakujem, že je veľmi dôležité koordinovať medzi všetkými týmito, e, týmito návrhmi týchto, týchto e, smerníc a musíme sa na ne dívať naozaj spoločne, pokiaľ sú takto úzko prepojené. Takže Veronika, pokiaľ ide o kabotáž, Myslím si, že to je rovnako dôležité aj pre vysielanie pracovníkov, čo je moja správa, aj platí to aj pre pá, správu pána Bacha. Takže tá kabotáž je veľmi dôležitá pre nás všetkých a chcela by som uviesť pozornosť to, že v mojom, mojej správe k vysielaniu pracovníkov ja som zahrnula kabotáž od tých pravidiel od prvého dňa pretože to bola hneď vec, e, ktorú mali veľké obavy člen, niektoré členské štáty a potom tie sociálne záruky pre vodičov tam existujú od prvého dňa. Takže preto je veľmi dôležité, aby sme našli dobrú rovnováhu medzi týmito troma e, navrhmi pretože ak sú tu sociálne záruky pre vodičov, potom by sme nemuseli byť až taký strašne deštriktívny z hľadiska povolených operácií v kontexte medzinárodných dodávok. Tiež by sme nemali obmedzovať dobra, dopravné operácie nielen z ekonomických, ale aj z ekologických dôvodov, ak sme vyriešili problém o odmeňovaní pracovníkov, vodičov. Takže túto rovnováhu musíme nájsť. Takže ja sa veľmi teším na vás zajtra, že budeme mať túto diskusiu aj na stretnutí našich tenových spravodajcov a dúfam, že tieto veci si teda prejdeme v rámci všetkých e, troch z e, návrhov. Ďakujem pekne. Pani Kari. Ďakujem pekne. Chcela by som sa poďakovať pani Tienevej spravodajkyni za tieto informácie aj za pozvanie k stretnutiu s deňových spravodajcov. No, myslím si, že tu sa nám podarí dosiahnuť nejaké pri, priblíženie, pokiaľ ide o pracovné podmienky. E, my sme sa v našej frakcii zhodli, že musíme zahrnúť aj tie ľahké užitkové vozidlá. Však kľúčová vec je, že už aj dnes vidíme, že dopravné podniky využívajú ako tie hraničné predpisy a teraz keď my e, máme možnosť už e, to nejakým spôsobom e, rozširovať alebo rozširovať tieto hraničné predpisy, tak vypočula som si to, čo sa tu nieko odznelo, ale v jednej krajine, v jednej chvíli sú rôzne úlohy. A my chceme zabezpečiť, aby boli zabezpečené práva pracujúcich pracovníkov, aby mali rovnaké pracovné podmienky aj rovnakú odmenu, pokiaľ pôsobia v tej istej krajine. A takisto by to, by to malo platiť aj pre kabotáž. A ako môžeme vlastne týchto pracovníkov chrániť, o tom môžeme diskutovať, ale náš návrh by bol tam, že je treba nájsť obmedzený čas pre kabotáž a potom tu zaviesť tú vychladzovaciu tú lehotu alebo dobie. Čiže ak e, musí opustiť jednu krajinu, tak potom by mala uplynúť určitá doba, aby sa tam mohol vrátiť naspäť. Takýmto spôsobom by nemohlo dochádzať e, k podvodom v, týchto, v tejto otázke. Čiže keď sa presne povie, že teda kedy sa môže do tejto krajiny vrátiť. A môžeme my tu diskutovať o rôznych ďalších možnostiach, ale je treba predovšetkým zamestnancov chrániť, keď, aby mali rovnakú odmenu v rovnakej krajine. Ďakujem pekne kolegovia, vážená, milá kolegyňa Veronika, to je téma, o ktorej, ktorú všetci veľmi dobre poznáme ale predovšetkým by som ti chcela poďakovať za všetku prácu, ktorú si urobila. Chcela by som uviezť len niekoľko dôležitých aspektov. Kapotáž bola vytvorená k tomu, aby sme sa vyhli tým prázdnym e, cestám, nezaťaženým vozidlám. A viedlo to vlastne potom k úplne ne eh, férovej konkurencii, takže je absolútne podstatné, aby sme vytvorili nový rámec a kapotáž obmedzili. Preto som aj predložila pozmeňujúci návrh, ktorý navrhoval, aby sme obmedzili to na týždňové obdobie. Podľa súčasne nedávnych diskusí Európsky parlament by mal byť v tejto otázke dostatočne ambiciozný. Každý, kto tu je, dokáže súhlasiť s tým, že by sme mali tu už ukončiť existenciu schránkových firiem. Hovoríme o tom celé roky, ale teda by sme to už mali konkrétne aj spraviť. Chcela by som povedať ešte niečo ďalšie a spomenuli to aj moji, niektorí moji kolegovia pokiaľ ide o ľahké užitkové vozidlá. Tieto e, majú možnosť e, vlastne unikať predpisom nariadenia. mnohé z dopravné podniky práve využívajú aj malé užitkové vozidlá, aby sa vyhli tomu, že musia dodržiavať túto európsku legislatívu. A táto prax vlastne má potom negatívny vplyv aj na životné prostredie, pretože namiesto jedného veľkého kamionu máme x eh, malých vozidiel, tým sa aj zhoršujú pracovné podmienky, aj bezpečnosť na cestách. Takže je podstatné, aby boli zahrnuté do legislatívy aj malé užitkové vozidlá. Ja som predložila aj pozmaňujúce návrhy, ktoré asi idú v tomto zmysle alebo v tomto smere. Tiež eh, pokiaľ ide o sankcie, som navrhla aj určité pozmeňujúce návrhy, že firmy, ktoré nerešpektujú európsku legislatívu, by mali sa ocitnúť na čiernej listne tak podobne ako je to v leteckom priemysle. Pretože niektoré jednoducho letecké spoločnosti sú na čiernej listine, takže občania nevyužijú túto leteckú spoločnosť, pretože jej dostatočne nedôverujú a mali by sme niečo podobné uplatniť aj v dopravnom sektore, mať čierny zoznam ktorý bude na báze určitých kritérií a tí, ktorí nedodržiavajú európsku legislatívu, tí sa ocitnú na tomto zozname. Mohli by sme vytvoriť tento zoznam a ten by potom mohol byť aktualizovaný eh, Európskym úradom práce. Tiež eh, by som chcela vytať aj privítať návrhy EPP k tejto agentúre pre pracovné podmienky či pracovné právo, pretože toto je veľmi dôležité, aby sme vytvorili agentúru, ktorá bude tieto, tieto predpisy kontrolovať, ich dodržavanie, alebo budeme podporovať euroskeptikov, ktorí chcú všetko len ničiť. Teraz za EDD, pán Matal. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem aj spravodajkyni a tiež sa pripájam k tomu, čo povedala predrečnička. Chcel by som sa poďakovať spravodajcovi, spravodajkyni za otázky, za návrhy, ktoré sa týkajú kabotáže, pretože keď to existuje, tak dochádza k sociálnemu dumpingu a k vznikalej konkurencii, preto by sme ju mali zakázať. A tu bola zahrnutá kvôli tomu, aby sa vyhlo tým neobsprázdnym jazdám. Ale keď hovoríme o dopravnej, o cestnej doprave, tak dobrý dopravný podnik nemá prázdne jazdy. Takže podľa mňa to je taký trošku falošný argument. Ak by sme mohli teda uplatniť eh, kabotáša, potom potom bude musieť spadať e, aj dopravný sektor pod rozsah pôsobnosti smernice o vysielaní pracovníkov, ale potom tu bude otázka, ako to budeme počítať, tak ako povedala Martina, to bude veľmi zložité. Takže ak vodič je v Nemecku za podmienok nemeckých pravidiel a potom prejde do Belgicka, tam platia belgické podmienky, potom Francúzsko, to je jednoducho nemožné tak je, toto musíme zjednodušiť, veci musíme zjednodušiť a jednoducho nemali by dopravné podniky alebo sa v kamiony vrácať prázdne. A iste oni sa budú snažiť vyhýbať sa platnej legislatíve pričom musia dodržiavať všetky povinnosti, ktoré z legislatívy vyplývajú. Ďakujem pekne. Danuta? Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som sa chcela pripojiť e, tým poďakovaniam a tiež e, želaniam prípravy dobrého materiálu v našom výbore a predpredných spravodajcov, ktorí sa venujú týmto, tejto dôležitej otázke. A je, táto otázka je dôležitejšia ešte aj preto, že Európska únia dnes e, sa borí s veľkým problémom nedostatku vodičov a netýka sa to len západnej, ale aj strednej a východnej Európy. Preto by jedno z našich priorít by malo byť vytvorenie tých najlepších podmienok pre prácu vodičov, ktoré im umožňa organizovať si pracovný čas aj odpočinok podľa svojich individuálnych potrieb potrieb a tiež zabezpečia im aj bezpečnosť na cestách. No a keď to chceme dosiahnuť, je treba e, spružniť predpisy, ktoré sa týkajú využívania odpočinku a tu by som chcela ešte sa vyjadriť ke správe Georgia Bacha, ktorý sa týka práve toho času odpočinku. Čiže keď chceme dosiahnuť určitú pružnosť či flexibilitu, treba vlastne aj z, z, z, nemôžeme všetko to treba tým pádom aj zjedno, zjednotiť. Nie je možné, aby v každej krajine boli iné predpisy a potom by tu jednotliví vodiči vlastne boli vystavovaní rôznym pokutám či sankciám. Čiže je, je treba tu e, ustanoviť ten čas 2 e, až štyroch týždňoch, respektíve troch týždňov, v rámci troch týždňov 5 dní odpočinku. To by bolo najlepšie riešenie aj pre e, e, harmonizáciu pracovného rodinného života. Okrem toho, pokiaľ ide o správu Georgia Bacha, je treba zabezpečiť výpočet času stráveného v vodičovej kabíne a je treba tiež investovať aj do bezpečných parkovacích miest. O tom takisto hovoril George. A tiež nie je prípustné, aby vodič mal ešte sa starať alebo strážiť tovar, ktorý má vo vozidle. Ale dnes to tak vyzerá že, pretože on má na starosti ten tovar a to je jediná možnosť, akým sa zabezpečí ochrana alebo starostlivosť o tovar vo vozidle. ďalšie, potom možnosť e, e, výpočtu či, či kabine je, taká, je také zariadenie. Pred niekoľkými rokmi bola taký príkaz Európskej komisie, aby kabiny vodičov mali také zariadenie či vybavenie, aby boli dostatočné pre zabezpečenie dostatočného alebo dobrého oddychu pre vodičov. A myslím si, že to by mohla byť aj motivácia pre členské štáty, aby začali budovať aj infraštruktúru parkovísk. A je tiež pod, aby komisia by mala potom kontrolovať členské štáty, že či naozaj dochádza k, t- takejto výstavbe. Pokiaľ ide o správy Veroniky, pokiaľ ide o 1071 a kabotáž, chcela by som upriamiť pozornosť na jednu otázku, ktorá súvisí s princípmi, na ktorých stojí kabotáž. Európska únia potrebuje konkurenčný e, dopravný sektor a preto je potrebné tento sektor liberalizovať. A myslím si, že návrh Európskej komisie, aby sa odišlo od výpočtu operácií, je v poriadku a tiež podporujem na vrch pani Karin Deli,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 Ďakujem pekne za slovo. Čiže sú tu, eh, som dnes v takej zelenej nálade a chcel by som sa ešte vrátiť k tomu, čomu sa venujem a vy už to poznáte. Niekoľko mesiacov pracujem na predpisoch o ľahkých užitkových vozidlách, pretože tie nie sú vonkoncom pokryté legislatívou. A prečo je tomu tak? pretože sa hovorilo, že tento problém neexistuje. A Mila Martina hovorí sa, že nemáme dostatočné štatistiky, pokiaľ ide o ľahké užitkové vozidlá. Takže niektorí z toho vyvodzujú, že ten problém vlastne neexistuje a tým pádom nie je nutné to legislatívne upravovať. Takže to, čo je, je legálne to, čo ne, sa nepovažuje za to, že je to potrebné právne upraviť, tak máme pocit, že sa tomu nemusíme ani venovať. Ale ja si myslím, že naša povinnosť ako zákonodarcov je e, začať pracovať ešte, kým sú problémy ešte len marginálne, kým sa ešte viac prehlbia a budú exponenciálne a potom sa to už nebude dať skontrolovať alebo riadiť. Takže preto si myslím, že každý by sa mal venovať svojej téme tak, aby sa integroval do európskej aby sa do európskej legislatívy integrovala aj táto téma ľahkých užitkových vozidiel a nie, že budeme tu čakať 3, 4, 5 či 20 rokov a potom sa zrazu pred nami objaví neriešiteľný problém, ktorý povedie k takej situácii, ktorá bude už taká zložitá, že sa nebudeme môcť vrátiť späť. Takže ja by som chcel povedať, že je dôležité uvedomiť si dôležitosť tejto témy a nájsť skutočne maximálny konsenzus tu aj tu, aj vo výbore trans. Teraz máme slovo komisii, ak by teda sa komisia chcela vyjadriť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pokriem e, dva e, body e, z návrhu komisie, lex specialis a potom k tým časom jazdy a oddychu a môj kolega Pedro sa vyjadri k tomu poslednému bodu, o ktorom ste práve diskutovali. V prvom rade by som chcela povedať, že komisia predstavila tento legislatívny návrh ako balíček, pretože počas našej eh, evaluácie ex post eh, sme prišli na to, že eh, výzvy, ktorým čelí cestný sektor, tieto výzvy, ktoré sa tu e, spomenuli, ako spom- povedala dnes pani Tlabajová, sú veľmi úzko navzájom prepojené, takže táto diskusia o sociálnej a kompeten- e, a otázka hospodárskej e, súťaže e, treba e, preskutovať spoločne a musíme k tomuto pristupovať ako k balíčku, aby sme našli um, riešenie, kompromis k lex specialis, áno, rozsah pôsobnosti, to je to, v čom e, sa názory rôznia a zároveň treba nájsť e, spoločný pohľad, e, treba mať na pamäti cieľ, konzistentné, efektívne, nezaťažujúce možnosti implementácie a vymáhania. Začula som eh, hlas, že návrh komisie tu eh, spôsobuje chaos. Chcela by som pripomenúť, že my chceme eh, práve poskytnúť odpoveď na aktuálnu situáciu, kde je otvorený zoznam administratívnych a kontrolných opatrení a jednotlivé členské štáty uplatňujú odlišné administratívne požiadavky. Niektorí chcú zasielať faxom, iné e-mailom. E- iné vyžadujú nejakú platbu za administratívne e, úkony. Iní chcú, aby deklarácia o vysielaní pokrývala 6 mesiacov, iné jednotlivú, každú jednotlivú operáciu. E, takže my sme za e, uzavretý zoznam administratívnych požiadaviek, čo by pomohlo zharmonizovať tieto postupy. Pokiaľ ide o stropy, odhliadnúc Eh, od toho my sme sa snažili nájsť vyváženosť, rovnováhu medzi sociálnou ochranou, sociálnymi právami eh, vodičov, administratívnymi požiadavkami a slobodou pre poskytovanie zahraničných služieb pre operátorov. Samozrejme, eh, toto sa vníma odlišne každý z nás alebo každý z vás to vníma odlišne. Bol tam jeden prvok, na ktorý sme sa mali, museli zamerať, keď sme stanovali e, stropy, a to riziko, tiež sa to spomína v hodnotení dopadov komisie, kde príliš nízke stropy e, vedú k vyšším e, rizikom o, a Takisto aj príliš vysoké e, stropy majú negatívne dopady, preto e, sme sa e, snažili nájsť vyvážený prístup práve v tom rozsahu, ktorý navrhujeme. Veľmi radi vidíme, že nové povinnosti týkajúce sa návratu domov mnohí z vás dielajú. Samozrejme sú tu rôzne riešenia. A navrhované v pozmývacích návrhoch a, a ako, takisto aj riešenia, ako poskytnúť adekvátne e, ubytovanie pre vodičov. Je to v záujme tak e, vodičov ako aj cestnej dopravy. A treba tiež e, poznamenať viacero vecí. Medzinárodná medzemný pra, pracovný úrad. My chceme vytvoriť ELA ako komisia ktorá by sa zaoberala aj administratívnou spoluprácou, aj e, vymáhaním pravidiel v sektore cestnej dopravy, takže tie pozmeňovacie návrhy idú naozaj aktuálne ruka v ruke s tým, na čom pracuje komisia. Ďalším novým e, bodom je bezpečnostné parkovanie. Komisia vždy podporovala vývoj v tejto oblasti. Vďaka rozpočtu Európskeho parlamentu. Teraz sa pracujeme na štúdii o možnostiach vytvoriť takéto e, bezpečné e, možnosti parkovania a potom e, k LCV. My, ako viete, podporujeme ich začlenenie, teda ľahké užitkové vozidla, Takže plné pokrytie ľahkých užitkových e, vozidiel e, s e, plnoplatnosťou sociálnej legislatívy, takisto aj so zavedením tachografov. Um, a myslíme si, že je potrebné tu urobiť aspoň analýzu uh, prínosov a zaťažia. Pokiaľ ide o zavedenie inteligentných tachografov, počula som vás, že text komisuje Ehm, komisie e, používa dátum 2030. E, Chcem pripomenúť, že to nie je návrh komisie. My sme nenavrhovali žiadne zmeny e, k nášmu návrhu týkajúcemu sa prechodného obdobia, ale toto prechodné obdobie bolo prijaté v roku 2014 zákonodárcami. Tiež sme zahajili štúdiu možnosti, ak zanalizovať možnosti dobudovania tachografu. Teraz pracujeme na záverečnej správe. Tá nám samozrejme poskytne ďalšie e, prvky, ktoré by mohli e, odôvodniť skoršie zavedenie inteligentných e, tachografov. A napokon chcem spomenúť, že keď hovoríme o skorom zavedení týchto tachografov, mali by sme aj hovoriť o vybavení Eh, úradov eh, s zariadeniami, eh, ktoré vlastne by komunikovali s týmito inteligentnými tachografmi. Inak samozrejme povinnosť ich zavedenia nebude mať pridanú hodnotu. Chcem poďakovať pani Fontane za jej návrh stanoviska. Je tam viacero myšlienok, ktoré určite zdieľame. Napríklad e, sa sústreďuje na uplatňovanie ustanovení týkajúce sa že To je tiež e, cieľ, ktorý komisia e, zdieľa. Tieto pravidla musia byť jasné, jednoduché a takisto aj e, kontrolovateľné v praxi, takže potrebujeme tu správne e, vymáhanie týchto pravidel. Pokiaľ ide o ľahké užitkové, ľahké obchodné vozidlá, veľa tu od toho už na túto tému zaznelo. Chcem len spomenúť, že sme sa snažili o vyvážený prístup. Uznávame, že je tu zvýšený počet e, týchto vozidiel a tiež sa využívajú v medzinárodnej doprave, ale treba mať tiež na pamäti, že v princípe tu ide o malé podniky, takže mali by sme sa tiež vyhnúť nadmernej regulácii, ale e, vidíme tu tiež potrebu začať e, konať teraz, e, pretože ak nič neurobíme proti takýmto typom operáciám teraz, budúce Budúcu revíziu e, tu budeme mať o 10-15 rokov a dovtedy tento fenomén e, sa oveľa viac rozšíri, celkom isto. Takže je zaujímavá tá myšlienka e, sústrediť sa na tie operácie, ktoré majú naozaj cezhraničný dopad a sústrediť sa teda na medzinárodných operátorov. To je niečo, o čom by sme mohli možno ďalej diskutovať. A teraz, e, pokiaľ ide o článok 3.2 nariadenia 1072, e, doplnenie e, k tým už existujúcim požiadavkám, tu je našim prístupom to, že potrebujeme pravidlá, ktoré by boli naozaj spoločné, potrebujeme ďalšiu harmonizáciu. A teda našim zámerom tu je mať širší set kritérií, pokiaľ ide o pravidla vytvorenia, založenia, ale chceme naozaj odstraniť možnosť pre členské štáty začať jednostranne eh, eh, upravovať prístup k tejto profecii, takže harmonizáciu tu vnímame ako niečo naozaj veľmi dôležité v návrhu komisie. A ešte um, pár slov k veľmi citlivej otázke kabotáže. Návrh komisie naozaj vnímame ako dobrý kompromis medzi e, efektívnymi trhovými pravidlami, ktoré sa ľahko dajú uplatňovať v praxi, ktoré dnes nemáme, ale tiež vidíme, že dnešná situácia, ako sa to už spomenulo viackrát, dnes popoludní vedie k tomu, že národní operátori v určitých členských štátoch sú pod tlakom Eh, konkurencie zo strany zahraničných operátorov a vidíme teda, že aj keď eh, cieľom je tu mať eh, napokon jeden jednotný trh v tejto oblasti, vidíme, že tam ešte dnes nie sme a že nie sú ešte predpoklady, aby sme sa rýchlo posunuli k liberalizácii a opnému otvoreniu trhu. Ďakujem pekne. Ďakujem, Veronika. Ďakujem, pán eh, predseda, veľmi eh, stručne. Chcem spomenúť niekoľko bodov. Pokiaľ ide o elektronický register vozidiel na vnútroštátnej úrovni, predložili sme kompromis. Veľmi Dôležité e, bolo, že sme tu e, zmenili e, určité body, ale zajtra môžeme túto tému opäť diskutovať. Nič sme nevyšiarkli, iba sme to pozmenili. A ešte k príslušným normám o vodičoch je pravdou, že ako je dôležité to, čo sa spomínalo už v aj téme a potom e, kabotáž, to je veľmi citlivá téma, musíme sa zhodnúť na tom, čo sa má kontrolovať. E, musí byť zabezpečená aj e, cesta, návrat domov. Nechceme sa samozrejme postaviť proti vnútornému trhu, ale nie, nie je možné, aby sa nedodržiavali pravidlá. No a teda diskutovali sme veľa, zajtra budeme sa týmto témom ďalej venovať. Je to komplikované, bude to zaujímavá diskusia. Dúfam, že sa nám podarí docieliť zhodu aj k ľahkým užitkovým vozidlám. Bude to komplikovaná diskusia takisto. Um, považujem na, e, návrh e, Žoža Bacha za veľmi e, zaujímavý v tejto súvislosti. Takže myslím, že tu budeme môcť niečo urobiť. Musíme tu nájsť dobré riešenie. To je všetko z mojej strany. A musíme e, samozrejme do našich diskusí zahrnúť stanovisko komisie. Pán predseda e, Martina Zlabajová, e, mám jednu logistickú otázku, neobsahovú. Myslím si, že v prípade takto dôležitého legislatívneho návrhu by sme to mali mať e, e, väčšiu účasť. Neviem, či bolo rozumné dať to na program na tretiu v pondelok, pretože myslím, že pre niektorých kolegov je nemožné e, sa v tomto čase tu dostaviť, takže naozaj bolo treba zabezpečiť väčší prístup. No a návrh programu sa zmení len vo štvrtok. Ja som mala byť tiež na inom výbore ja dokonca e, ako spravodajkyňa som nebola nielen informovaná o tejto zmene, len som na to naozaj v poslednej e, chvíli prišla, takže prosím dajte pozor e, pre prípad takýchto legislatívnych návrhov. Nemáme ich tak veľa, musíme na tieto veci dávať pozor, to je len odporúčanie z mojej strany pre budúcnosť. Ďakujem. puisqu'on est bien sur plusieurs dossiers qui sont des dossiers euh, importants